Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la, a la apertura. Dobré odpoludne. Mali by sme začať, otvoriť schôdzu. Ja mám teda predbežne, eh, predsedám a zvolíme si nových predsedov. Srdečne vítam všetkých členov výboru a náhradníkov. Máme teda ustanovujúcu schôdzu, ktorá je týmto otvorená. Ide o to, aby sme si zvolili predsedu a štyroch podpredsedov výboru v zmysle článku 204 rokovacieho poriadku. Najprv teda mm, musíme zvoliť predsedu a potom e, prevezme teda vedenie a pristúpime k voľbe podpredsedov náhradníci, ktorí sa po, zúčastňujú hlasovania. Niektorí nám oznámili, že e, nahrádzajú členov EPP, je tu Marinesku, nahrádza pána Predu, Konstanc Le Grip. pána Bekera, pána Broka, Marino a Gresle, pán Fio za socialistov Manikis, nahrádza Roziera, EFR Finaska, nahrádza Teokratosa a FDD Laura Egera nahrádza Davida Kobula. Bien. Eh, la existencia de quórum. A de haber... Takže pozrieme sa, či máme kvórum. Malo by to byť viac než 9 e, členov výboru, aby bolo hlasovanie platné, to je štvrtina členov výboru. Takže skontrolujeme si spolu so sekretariátom, že sú splnené všetky podmienky. Čo sa týka e, členov, náhradníkov a kvora, kandidáti dali už aj vyhlásenie o svojich finančných zájmoch, to musí byť všetko vyriešené a teraz vysvetlím, kto sú kandidáti tejto voľby. Adelante, Eleonora. Nech sa páči, Eleonora. Ďakujem pekne, prajem všetkým dobrý deň. V mene EFDD Chcem oznámiť, že Eleonora Evi kandiduje na funkciu podpredsedničky podľa Dehontovho pravidla. Dobre, sú ďalší kandidáti? Áno, nech sa páči. Za ALDE nahlasujem kandidatúru Cecílie Wikström. Áno, výborne, nech sa páči. Margaret? Chcela som všetkým povedať, že ak opäť budeme ignorovať Dehontovo pravidlo, tak naozaj ohrozujeme férovosť v parlamente. Počujem zo všelijakých eh, rečí, že eh, sú tu nejaké iné zámery, ale chcem to vyzvihnúť, že pre dôstojnosť eh, zastupenie v tomto parlamentu odignorovať Dehontovo pravidlo, toho, ako sa to stalo pred dvomi rokmi, nie je v poriadku. Všetci by sa mali zamyslieť nad tým, čo sa udeje, ak sa to stane zvykom, ak tie dve, tri veľké skupiny jednoducho všetkých zamietnú. Čiže treba si pripomenúť naozaj, o čo tu ide. Ďakujem. Bien, seguimos con, con el procedimiento. Dobre, Takže budeme pokračovať. Máme dve kandidátky. Budeme mať tajné hlasovanie. A podľa pravidiel je to teda tak, že všetci, ktorí sa zúčastnia na hlasovaní, majú iba jeden hlas. Rozdelenie podľa skupín EPP eh, e 10, socialisti 8, EKR 4, ALDE 3, GUE 3, Zelený 3, EFDD 2 a ENR 2 hlasy a nezaradený 1 hlas. Takže kto získa v prvom kole absolútnu väčšinu, to sú iba hlasy pre jedného kandidáta. A inak by a, bolo druhé kolo hlasovania a tam pôjde o väčšinu odozdaných hlasov. Nakoniec e, teda vyberieme kandidáta, ide teda o tajné hlasovanie elektronické. Takže najprv vyskúšame zariadenia. Všetci, ktorí budú hlasovať, by ste mali mať po ruke svoju hlasovaciu kartu. Máte. Takže trošku to vysvetlím, ako prebehne hlasovanie. Máme dve kandidátky, Ceciliu Wikström a Eleonoru Evi. Každej kandidátke dám farbu, priradím farbu a budeme postupovať takto. Zelená je Cecilia Wikström a červená Eleonora Evi. A biela, ak ste sa teda chceli zdržať hlasovania. Začneme hlasovať. Opakujem,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 Han votado todos. Všetci ste hlasovali. Takže končím hlasovanie. Výsledok je 20 eh, pre Ceciliu Wikström a 7 pre Eleonoru Evi. Takže nepotrebujeme druhé kolo hlasovania. Cecília sa ujme predsedania. Srdečne blahoželáme a blahoželáme aj Eleonore. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegovia. Naozaj musím povedať, že je mi veľkou cťou, že som bola opätovne zvolená a naďalej budem robiť maximum preto, aby som eh, vás všetkých, všetky politické skupiny do tohto zapojila a zohľadnila, aby som konala ako predsednička výboru v mene občanov Európy, ktorí sa na nás obracajú so svojimi problémami, sťažnosťami, obavami, Takže opäť e, ešte raz vďaka a ďalej budem robiť maximum preto, aby som slúžila a nie príliš panovala. Uh, takže chcem naozaj slúžiť vám a občanom. Takže poďme ďalej v programe. Máme na programe uh, zvolenie podpredsedov. Eleonora Evi, máte slovo. Ďakujem, Cecilia. Ak môžem, chcela by som krátko sa vyjadriť k, tým, k tejto voľbe. Považujem to za smutné, že druhýkrát za sebou v tomto výbore po dva a pol roku sa opakuje niečo takéto smutné, že Dehontovo pravidlo nebolo dodržané. Toto pravidlo, ako už povedala kolegyňa Auken, je dôležité, aby E, sa zabezpečilo spravodlivé zastúpenie všetkých politických skupín v parlamente a najmä tých malých. E, rozhodujúca je spravodlivosť, to je krásne slovo, ale tu sa šliape po spravodlivosti. Pred dva pol rokmi sme mohli vytvoriť precedens v našej práci, ale teraz, o pol roka neskôr, naozaj už nemáme žiadne ospravedlenie, pretože potom dva pol roku sme všetci ukázali, aj spolupracovníci, že naozaj veľmi odhodlane, zodpovedne a angažovane pracujeme, aby sme boli dôveryhodní v očiach našich voličov. Preto je podľa mňa smutné, že musím skonštatovať, že z takých tých mocenských záujmov sa táto metóda, tento systém opäť e, pošliapal. A opäť sa teda politika bola tým poškodená. Toto je petičný výbor a v tomto výbore musíme si vypočuť všetkých občanov občianky, aby sme zabezpečili túto spravodlivosť. Takže beriem na vedomie túto voľbu a prajem pani predsedničke e, úspešnú prácu, to isté platí pre všetkých kolegov a ja aj naďalej budem tak angažovane pracovať vo výbore ako doteraz. Ďakujem. Ďakujem, Eleonora. Môžeme o tom diskutovať neskôr. Momentálne sme uprostred hlasovania. Toto je ustanovujúca schôdza, na ktorej si zvolíme teraz podpredsedov výboru. Myslím, že meno náhrad... mena náhradníkov ostávajú od predošlého hlasovania máme kvórum a teda uh, žiadam nominácie na prvého podpredsedu. I call for nominations for... Takže prosím o nominácie na pozíciu prvého podpredsedu výboru. Peter Jan žiadal slovo. Nech sa páči, Peter, máš slovo? Áno. Ach, bol som ešte taký uh, uchvátený voľbou predsedničky. EPP navrhuje pani Estara, pána Čakyho, pani Mecolu. Takže tých istých podpredsedov ako uh, pri posledných voľbách predsednička. Áno, musíme ísť jeden po druhom. Takže najprv nominácia na pozíciu prvého podpredsedu The first one is Frau Esteras. Pani Esteras je prvá, takže po jednom. Predsednička, sú ešte nejaké ďalšie nominácie? Nikto nechce uh, teda kandidovať proti pani Esteras? Nie. Takže aklamačne. Rosa, eh, prosím, poď sem hore, lebo sa tu cítim taká osamelá.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 Chcela by som ešte upriamiť vašu pozornosť na pravidlo 204, e, rokovací poradok 204, odsek 1. Tam sa uvádza, že e, parlamentná rôznorodosť je zohľadená v zložení predsedníctva, čiže predsedníctvo nemôže byť e, teda čisto zložené zo žien alebo mužov a všetci podpredsedovia nemôžu byť z tej istej toho istého členského štátu. Chcela som len e, teda povedať, že dodržiavame pravidlá rokovacieho poriadku, berú z dovahy e, pravidlo 204, takže máte predsedničku, podpredsedničku e, istého pohľavia, zoberte to do úvahy. Teraz teda žiadam, aby ste nominovali na pozíciu druhého podpredsedu tohto výboru. Nech sa páči. Peter Jar. Peter Jar. Áno, e, druhého zástupcu, respektive podpredsedu, navrhujeme pani Mecolu. any, any more Sú ešte nejaké ďalšie nominácie? Takže aklamačne môžeme. Ďakujem pekne. E, blahoželám Roberta. Poď sem hore. And now it's the position of third vice chair that is open for... A teraz voľba tretieho podpredsedu. Soledad, nech sa páči. Socialisti navrhujú Marlen Michi. Sú ešte ďalšie nominácie? Can we then... Môžeme teda aklamačne zvoliť Marlen Mici ako tretiu podpredsedničku. Blahoželáme a poďte sem medzi nás. Ďalšia žena. A teraz, nech sa páči, môžete navrhnúť prvého podpred... štvrtého opravuje sa pani predsednička samozrejme. Takže nech sa páči a prosím naozaj veľmi dobre zvážte, čo som povedala, Peter. Áno, sme veľmi radi, že ako štvrtého podpredsedu môžeme navrhnúť kolegu Čákyho. Takže máme tu ešte muža do predsedníctva. Pán Čáky je náš kandidát. Are there any, any more nominations? Ešte nejaké ďalšie nominácie? Sú nejaké ďalšie nominácie na pozíciu štvrtého podpredsedu? Môžeme teda zvoliť Palačákyho aklamačne. Thank you very much. Thank... Ďakujem pekne. Blahoželám, Pál. Vaša pozícia na tomto pódiu je naozaj veľmi žiadaná. Takže poďte medzi nás. like to... Takže viem, že niekto chce opustiť miestnosť, takže poprosím vás, aby ste odišli veľmi uh, potichu, aby sme mohli pokračovať v schôdzi. be there too. okay. Colleagues, I think that now when we, when we did this, we are elected. Dobre, takže uh, máme za sebou voľby, máme predsedu, podpredsedov, takže v zásade máme predsedníctvo, môžeme sa pustiť do práce. Takže naspäť k business as usual. Takže poďme k dnešnému programu, bod 3. To je schválenie zápisnice zo schôdzi v novembri, takže Zapisnice ste dostali a môžeme ich považovať za schválené. I have some announced. Máme tu ešte niekoľko oznámení. A síce máme nových pracovníkov sekretariátu a chcela by som e, teda sa obrátiť na Karolinu Gajevsku a Marius Kundrič, ktoré sú novými administrátorkami. Keby ste sa prosím postavili, sme vás videli obe, takže prosím buďte na nich milí. Ak nebudú, tak e, sa na mňa pokojne obratia, ja vám pomôžem. Ubezpečujem vás, že tieto dve nové kolegyne sú veľmi skúsené v oblastiach EÚ a mm, hovoria mnohými jazykmi, takže určite vám budú nápomocné. Srdečne ich vítame. Nič nemáme ž- ďalej v bode rôzne, takže môžeme prejsť na bod 6 to je po petícia 618 týkajúca sa environmentálnej situácie v Akera a Čera v kampanii v Taliansku. Predkladateľ petície tu nie je, takže dáme slovo priamo komisii. Pán Ferstráte. Do we have the commission representative yes, here? Yes, thank you, Madam Chair. Máme tu zastupcu komisie? Áno, tu som pani predsednička, ďakujem pekne. Áno, vyvstali určité obavy v súvislosti s kontamináciou povrchovej aj podzemnej vody vzhľadom na priemyselnú aktivitu v oblasti Asera. respektíve ačera. Ide o komunitárnu ktorá sa využíva na zavlažovanie, na produkciu potravín a krmív, čo by mohlo viesť k zdravotným rizikám, či sa týka pitnej vody, ktorá e, z týchto zdrojov je produkovaná, čiže je tu naozaj ohrozenie verejného zdravia, ktoré hrozí petícia bola posúdená a podľa legislatívy EÚ potraviny a krmivá na trhu musia byť v súlade s legislatívou EÚ a musia byť e, teda bezpečné pre ľudí aj zvieratá. Je tu e, rámcové nariadenie 178 2002 a pokiaľ ide o kontaminanty, e, eh, dioxidy, ťažké kovy a tak ďalej, eh, všetky majú osobitnú legislatívu e, v rámci e, legislatívy o potravinách. To je teda viacero právnych aktov, ktoré pre tieto kontaminanty platia. Taktiež krmoviny, tam sú čisté maximálne hodnoty pre takéto kontaminanty, napríklad smernica 2002-32. A potom sú tu ešte hygienické predpisy, podľa ktorých je potrebné prijať všetky opatrenia, teda musia to robiť operátory, vrátane farmárov a potravinárskych podnikov, tak aby ich produkty neboli nejakým spôsobom kontaminované, či už biologického alebo chemického eh, pôvodu. Takže to sa týka aj vody, ktorú používajú na zavlažovanie. Táto by tiež nemala vieť k výrobe takých produktov, ktoré budú eh, v rozpore s európskou legislatívou mohli byť ohrozením verejného zdravia. Čiže voda používaná pri spracovaní potravín, táto musí splňať kritéria pitnej vody a byť v súlade s európskou legislatívou. My sme požiadali talianské orgány, aby nám poskytli detaľnejšie informácie o ich zisteniach v regióne, pokiaľ ide o kontamináciu vody a možnú kontamináciu potravín a krmív. Talianské orgány nás informovali, že prijali v roku 2015 vyhlášku, podľa ktorej niektoré regióny sa môžu využívať na produkciu krmív a potravín, a ktoré v rámci ačera nie sú na to vhodné vzhľadom na kontamináciu. A potom sú tu ešte regióny, kde platia určité podmienky na produkciu potravín a krmív. V rokoch 2013 až 2016 bolo vzatých 60, pardon, 82 vzoriek, či už ide o mlieko, vajcia, med, ovoci alebo zeleninu. A tieto boli zanalizované na obsah kontaminantov, olovo, kadmium, dioxiny, polychlorované biofenoly, zvyšky pesticídov, a makrobiálne, makrobiálna kontaminácia a nebola zistená e, žiadna forma porušenia legislatívy EÚ. Teraz sa zaoberajú látkami, ktoré nie sú regulované a ani ich e, prítomnosť nebola zistená v množstvách, ktoré by mohli ohrozovať zdravie ľudí alebo zvierat. Čiže z týchto zistení vyplýva, že e, nebola zistená žiadna nezhoda, nebolo zistený ani vzťah medzi zisteniami týchto kontaminátov prítomnosti a um, znečistením životného prostredia. Takže vychádzajúc z informácií, ktoré sme dostali a v dosť detálnej podobe, komisia zastáva názor, že ten problém talianské úrady e, monitorujú a riešia a teda to zabezpečí, aby miestna populácia bola chránená pred nejakými možnými negatívnymi dopadmi na zdravie. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pekne a teraz dávam priestor kolegom. Nech sa páči, kto chce vystúpiť. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Ja som a z regiónu Kampánia. A nemôžem, aby som bola úprimná, akceptovať odpoveď komisie. Áno, je to celé taký byrokratický proces, všetky tie látky vymenovať, tak ako to povedal zástupca komisie, ale nejde tu iba o znečistenú oblasť, nie, Ide o jeden z najhorších príkladov znečistenia celých oblastí vzhľadom na nelegálny obchod s toxickým odpadom, vrátane toho jadrového. Ja samozrejme chápem, že žiadna inštitúcia, žiaden minister nevyriešia tieto otázky um, nejako jednoducho, ale bola by som očakávala rozhodnejšie stanovisko strany komisie, lebo čo sa tam deje je naozaj veľmi závažné. Od komisie by som ďalej očakávala, že si uvedomí, že dokumenty, ktoré dostala od Talianska, že tieto sú z roku 2015. To som chcela zdôrazniť, keďže svojho času bol prezentom pán Napolitano a toho korunní svetkovia mafie obvinili, že sa podielal na tom, že v regióne Ačra dochádzalo k takémuto nelegálnemu obchodovaniu s odpadom, takže teda, proti tomu nezakročil. Takže nie sú to problémy, ktoré sa dajú vyriešiť zo dňa na deň. To nikto neočakáva. Ale, vážená komisia, Prosím, eh, uznajte, čo sa tam udialo, nielen to znečistenie, ale aj to, že išlo o ilegálny medzinárodný obchod s odpadom. Týka sa to nielen Talianska, ale aj iných európskych krajín. Čiže dochádza k e, pohybu medzi kampaniou a inými krajinami a niekdaž spoločníci mafie o tom vypovedali. Čiže spolupráca mafie, úradníkov na rôznych úrovniach štátnej správy. No komisia sa nemôže tváriť, že sa nič neudialo. Nemôže len vymenovať e, kontaminanty a povedať, že je všetko v poriadku. Toto prosím sú fotografie zvierat priamo z oblasti a tieto sa často rodia s tromi očami. Toto nie je zradenie, čo tam vidíte, nie je to rana, je to tretie oko, takže prosím nehovorte, že všetky kontaminanty boli zanalizované a ich prítomnosť sa nepreukázala. Tieto obrázky hovoria jasným jazykom. Ak chceme naozaj priblížiť Európsku úniu občanom, tak prosím, nerobme mm, byrokraciu úradníkov, nestracajme sa v analýzach, pretože ľudia v takýchto podmienkach žijú, v takých, aké vidíte na týchto fotografiách. A Európska únia musí zakročiť, musí posúdiť situáciu a musí ukázať, že naozaj stojí po boku občanov. Ďakujem. Ďakujeme, Eleonora. Ako ďalšia. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa pridala k slovám kolegyne Izabely Danofy. Ak dovolíte, ešte by som niečo doplnila. Kolegyňa už povedala, že situácia je dramatická, je potrebné sa jej venovať. A chcem len povedať, že táto petícia musí ostať naďalej otvorená. Odpoveď komisie nás nemôže uspokojiť. Je to naozaj smiešne. Ide o to, že komisia nepreukázala, kto za to celou situáciou stojí, kto nesie zodpovednosť. A ešte jedna vec, ktorá je podľa mňa veľmi znepokojivá. Minulý rok sme dali komisii otázku, všetci poslanci eh, z hnutia Cinque túto otázku podpísali a hovorili sme o tom, že 140 miliónov eur bolo daných k dispozícii kampánii, ale iba 8 miliónov bolo využitých. Takže požadujeme väčšiu mieru transparentnosti pri využívaní týchto prostriedkov. Tieto prostriedky musia byť vynaložené na riešenie konkrétnych problémov. Doposiaľ tomu tak žiaľ nebolo. Európska environmentálna legislatíva toto od nej očakávame a viac očakávame od Európskej komisie a odpovede teraz poskytnuté nám vôbec nepostačujú. Je to naozaj nepriateľné, že sa občanom, autorom petícií dávajú takéto odpovede tým, ktorí sa nás obracajú ako na poslednú inštanciu s tým, že dúfajú, že im pomôžeme ich problémy vyriešiť. Ďakujem. Nemám už nikoho ďalšieho na zozname. A čo by ešte, pán Terika Brás, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Áno, ja súhlasím s kolegyňami Petícia je z roku 2013. Teda bola predložená pred tromi rokmi a tie škody, ktoré tam vznikli, sú naozaj hlboké a už dosť staré. Takže komisia, prosím, povedzte nám tie testy, kedy prebiehali. A to riešenie o ktorom sa hovorilo, je teda trvalého charakteru alebo alebo čím si vysvetľujú tie dobré výsledky. Pretože to je naozaj problém, ktorý je hĺbkový a musí sa hĺbkovým spôsobom aj riešiť, teda trvalým spôsobom. A ak to tak nie je, tak ten problém nemôžeme považovať za vyriešený. Mrzí ma to. Takže do veľkej miery súhlasím s kolegyňami, ktoré vystúpili. teda že odpoveď doteraz poskytnutá nie je postačujúca. Ďakujem. Teraz pán Jar. Ak dovolíte k odpovedi komisie, kolegovia, asi ich to neuspokojilo, lebo ide o problém o odpade. Táto petícia sa týka iba časti tohto väčšieho problému. Komisia sa venovala iba tejto časti Vieme, že v kampanii je problém s odvozom odpadu a s likvidáciou. Áno, to je neuspokojivé naďalej, o tom vieme, tomu sme sa venovali a Stále sme tohto názoru. Európska únia dáva k dispozícii prostriedky, ktoré ale netečú vzhľadom na to, že ešte chýba celkový koncept zberu a likvidácie odpadu v kampánii. Už na to bolo aj vypočutie vo výbore. E, ja som si tu veci zapísal, možno tú petíciu by sa dalo uzavrieť, ale prosím, nezamenieme si ten veľký problém s tým malým, nehačme všetko do jedného vreca. Myslím, že komisia reagovala na túto jednu jedinú petíciu, to sa nezaoberala otázkou zberu a likvidácie odpadu v kampanii ako celkom, ale iba čiastkovým problémom. No a toto je vec, e, ktorú zobráme už dlhodobo, stále sa točíme v kruhu, no ale ak teda väčšina preváži, tak túto petíciu sme neuzavrieme, len som e, chcel povedať toľko, že komisia sa zamerala čisto na túto petíciu a nie na celkový problém. Ďakujeme, Peter, Marlene. Ďakujem, Cecília. Nechcem opakovať, čo už tu odznelo, teda, že odpoveď komisie nie je úplne uspokojivá, pokiaľ ide o petentov našich občanov, ktorých tu zastupujeme. Eleonora Linolfi nám tu ukázala obrázky naozaj nepekné, fotografie zvierat, ktoré zdánlivo sú výsledkom tejto hroznej situácie, teda odpadu, toxického odpadu, ktorý sa v Ačere skladkuje. A mali by sme zajsť ďalej. Škoda, ktorá už vznikla na zdraví ľudí, zvierat, ak je tu konkrétne, konkrétne dôkazy, ak existujú, ak neexistujú, tak by sme mali ďalej prešetrovať, aby sme zistili, či tieto postihnutia pri narodení zvierat e, sú v kauzálnej súvislosti e, s týmto znečistením a ak sa teda, kým sa nepotvrdí, že tam nie je kauzálna súvislosť, mala by tá petícia zostať otvorená. Ďakujem. Ďakujeme. Tým sme uzavreli zoznam rečníkov. Chce niekto ďalší vystúpiť? Alebo môžeme túto tému na dnes uzavrieť? Pán Kocolíno, vy ste sa prihlasili? Ďakujem pekne za slovo. Odhľadnúc od obsahu tej odpovede, z ktorou prišla komisia, naozaj je potrebné diferencovať. talianským kolegyniam často musím opakovať, že sa tu deje veľký zmetok e, v tom regióne. Dobre, je problém s odpadom, musíme naďalej byť obozretní, možno nejaké ďalšie iniciatívy spustiť, vycestovať do kampánie, aby sme veci videli na vlastné oči. No a kolegyňam z kampanie odkazujem, prosím, na prezidenta špinu nehačme, nerobme to tu vo výbore. Žiaden korunný svedok mafie nepovedal, že Napoletáno skončil s vyšetrovaniami. Takže nehovorme to tu. To sú naozaj nepotrebné obvinenia a naozaj poprosím o trošku rešpektu osobám, e, oficiálnym zastupcom, e, reprezentantom krajín. Áno, takže petícia ostáva otvorená. Myslím, že toto požadovali všetci, takže navrhujem takýto postup. A kampani e, zástupcom Mm, tohto regiónu zašleme list, v ktorom ich informujeme o tom, že výbor podporuje, respektíve zdieľa obavy petentov, pokiaľ ide o výskyt kontaminantov v potravinách lokálnych. A teda, že od orgánov regiónu požadujeme e, list, kde nás ubezpečia, že naďalej monitorujú bezpečnosť krmiu a potravín v tejto oblasti a teda aj blaho zvierat, ich životné podmienky. takže e, toto by sme napísali e, kampanským orgánom. Súhlasíte? Dobre, takže tu budeme postupovať a teraz pôjdeme k ďalšej petícii 465. Týka sa to Montel tiež v Taliansku. E, pán Emanuele Lopo to je petent, autor petície, ktorý tu podľa nás by mal byť prítomný. Ste tu, nech sa páči, dávam vám slovo na 5 minút maximálne. A máte zrejme aj fotografie, o ktoré sa s nami chcete podeliť, takže nech sa páči, máte slovo. Spettabile Commissione per le petizioni, egregi componenti, a voi tutti va ringraziamento personale. Vážení členovia petičného výboru, ja by som sa chcel srdečne poďakovať všetkým aj v mene obce, ktorú to dnes zastupujem. Pokiaľ ide o túto možnosť e, objasniť túto tému, čo sa deje v Kosenca, v tejto malej obci 31. októbra 2005 sa zaviedlo nové elektrické vedenie, hlavné elektrické vedenie, ktoré prepája tieto dve časti obce. A bolo to na základe ministerského dekrétu No a toto elektrické vedenie nezodpovedá k kvalitatívnym a bezpečnostným požiadavkám, ktoré platia v Európskej únii a nezodpovedá to ani územnému plánovaniu. Um, Máme ministerský dekret zo strany prevádzkovateľov a neboli tam využité ani najlepšie techniky, technické možnosti. A na týchto fotografiách vidíte elektrické vedenie a obydlia, ktoré sa nachádzajú v tejto oblasti neboli mm, zavedené žiadne zlepšenia ani v obývanej časti e, centra obce. To znamená, že naďalej Mm, je tu veľké hlukové zaťaženie, čo vidno aj na tejto fotografie, pretože tieto obydlia sú veľmi blízko tomuto elektrickému vedeniu, čo spôsobuje zaťaženie hlukom. E, tiež boli porušené ďalšie hlavné zásady A toto elektrické vedenie malo byť e, vedené úplne inak a to znamená, že naši občania teraz musia žiť a bývať e, v tesnej blízkosti tohto hlavného elektrického vedenia. E, tiež elektromagnetické žiarenie na obyvateľov je značné Tuto sa prenáša 320 kW prúd. E, to znamená, že to poškodzuje najmä deti a vyjadroval sa k tomu aj e, profesor, ktorý hovoril, že Ehm, mladí, dospelí, ktorí bývajú v tesnej blízkosti tohto elektrického vedenia do 300 metrov, môžu byť závažne poškodení, hlavne ich zdravie. Ehm, spôsobuje to hlavne e, tumory, e, rakovinu a priemerná dĺžka života týchto ľudí sa skracuje. Tieto expozičné hodnoty sú vyššie, ako sú stanovené Prahy. A tieto Prahy e, sa tu nedodržiavajú, tieto hraničné hodnoty sa nedodržiavajú a nedodržiavajú sa ani environmentálne ustanovenia. Niektoré z nich však boli vydané až potom, čo toto elektrické vedenie bolo zavedené. Na základe elektromagnetického žiarenia sú spôsobené ďalšie ocho- ochorenia a zaoberali sa tým e, profesori, ktorí povedali, že je potrebné vykonať opatrenia na zlepšenie daného stavu. Všetci dotknutí musia sledovať cieľ mm, zlepšiť environmentálnu situáciu a sú na to už aj dôkazy, ktoré sa týkajú expozičných hodnôt. Na základe predloženej dokumentácie by výbor mal zvážiť, že tu prichádza k závažnému ohrozeniu zdravia občanov, ktorí žijú v tejto oblasti. Prosím, aby ste sa tomu venovali, aby sa problémy ešte nezhoršovali. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem veľmi pekne aj za to, že ste nám ukázali, aký ste zanietení, pokiaľ ide o túto záležitosť. A teraz by som odovzdala slovo predstaviteľovi komisie pánu Feštreterovi. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Pozorovania komisie, ktoré sa týkajú tejto petície, budú pripravené o niekoľko dní a oficiálne zaslané petičnému výboru. Ako však ste viete, pokiaľ ide o kompetencie a rozdelenie právomocí medzi úniou a jej členov, E, táto zodpovednosť za ochranu zdravia občanov, ktoré môže byť, e, alebo ohrozenie zdravia, ktoré môže byť spôsobené elektromagnetickým žiarením, je v rukách členských štátov. My sme vypracovali odporúčania, ktoré sa týka e, expozície elektromagnetickým poliam a toto odporúčania, hoci nie je záväzné, má stanoviť e, spoločný rámec ochrany, pokiaľ ide o hraničné hodnoty expozície e, voči elektromagnetickým poliam. A tu ide o to, aby sme mali taký spoločný prístup k týmto rôznym e, situáciám, ktoré máme. my sme sa pozreli aj na uplatňovanie členskými štátmi, pokiaľ ide o toto odporúčanie a v skutku v druhej správe, ktorá bola zverejnená v roku 2008, to bola posledná správa doteraz, tam sme mali možnosť pozorovať, že Taliansko má tie základné ustanovenia, e, ktoré sa týkajú týchto práhov e, vystaveniu sa elektromagnetickým poliam a to je desaťnásobne nižšie, ako je v tomto odporúčaní. Na požiadanie, e, pokiaľ ide o toto odporúčanie z roku 1999 ešte stále platí aj teraz v roku 2016 a Eh, v komisii eh, sme mali eh, takýto nezávislý výbor, ktorý hodnotil tieto novovzniknuté rizika, zdravotné rizika a my sme hodnotili tieto rizika, ktoré môžu spôsobovať elektromagnetické polia. A to hodnotenie rizika sa zakladá na všetkých vtedy dostupných vedeckých podkladoch v relevantnej oblasti a samozrejme tieto stanoviská komisia využíva, aby sme verifikovali, či tieto lim- limity z roku 99 sú ešte stále vhodné alebo či je tu potreba revízie. No a to najnovšie stanovisko z, z roku 2015, teda je to v podstate rok, dva bolo to z 27. januára 2015, čiže sú to už temer dva roky. A tam mm, bolo viac ako 700 vedeckých štúdií a poča, po, podľa týchto stanovisk elektromagnetické polia, ktoré sú nižšie ako tieto odporúčania, nemajú nejaký neblahý dopad na zdravie a preto e, stanovisko komisie je, že nie je potrebné toto ďalej revidovať. Teda e, toto odporúčanie z roku 99 nie je potrebné revidovať. Ako som už povedal, v Taliansku si prijali hraničné hodnoty, ktoré sú 10-násobne nižšie, pokiaľ ide o expozíciu elektromagnetickým elektromagnetickému žiareniu a na základe tohto pozorovania komisia zastáva názor, že tu nie je daný základ na to, aby sme tam zasiahli tak, ako to požadoval predkladateľ petície. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz otváram diskusiu. Laura, nech sa páči. Laura, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rada by som poukázala na to, že v kampánii je naozaj núdzová situácia, pokiaľ ide o e, životné prostredie a e, kalábrijské orgány nezareagovali na to. A preto v súvislosti s touto petíciou e, musím sa aj ja prihovoriť za to, pretože viaceré agentúry, ako aj napríklad agentúra pre výskum e, rakoviny, poukázali na to, že e, takéto elektrické vedenie, ktoré neustále spôsobuje elektromagnetické žiarenie, môže byť karcinogénne, keď sú tu prekročené tieto hraničné hodnoty hodnoty a má to naozaj negatívny dopad na zdravie obyvateľov v týchto oblastiach. A toto vysokonapäťové vedenie naozaj spôsobuje tieto problémy a doteraz nebolo nič urobené proti tomu, aby sme tomu zabránili, na to, aby sme tomu zabránili. E, takže je potrebné chrániť ľudské zdravie, životné prostredie a preto tieto limitné hodnoty sa musia zmeniť na základe princípu prevencie a na základe článku 290 zmluvy o fungovaní Európskej únie kde sa uznáva, že Európska únia je príslušná na to, aby podporovala vnútroštátne opatrenia na zachovanie a podporu ľudského zdravia. Napriek tomu však, že sa to takto konštatuje, sa nič neurobilo preto, aby sme sa postarali o to, aby e, príslušné právne predpisy boli primerane zmenené. A preto musím vyjadriť môj súhlas s touto petíciou a musím podporiť to, čo táto petícia požaduje, a síce, aby sme urobili všetko preto, aby sme dosiahli to, že tieto emisie z tohto vysokonapäťového vedenia e, sa znížia v zmysle ochrany ľudského zdravia a životného prostredia. Nemôže sa predsa stať, aby Európska komisia toto ponechala na členských štátoch. Odhľadnúť od toho by som chcela vyzvať aj talianské regionálne orgány, aby toto podrobne legislatívne riešili, aby sa dosiahlo hmatateľných výsledkov a to čoskoro. A je potrebné tieto expozičné hodnoty znížiť, tak ako to stanovuje článok 7 ministerského dekretu, aby v konečnom dôsledku eh, bolo učinené zadosť princípom prevencie a opatrnosti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Blahoželám vám k vášmu znovu zvoleniu a dúfam, že sa vám v práci bude dariť tak, ako za posledné 2,5 roka. Pokiaľ ide o elektromagnetické žiarenie a elektrické vedenie. Môj kolega už poukázal na to, že už boli vykonané mnohé štúdie, ktoré poukazujú na to, že takéto elektromagnetické žiarenie môže spôsobovať závažné zdravotné poškodenie ľudského zdravia, ale komisia prijala určité e, odporúčania v roku 99 a potom aj v roku 2015 tomu bola vydaná správa v súvislosti s tým, čo sme počuli od komisie. E, bolo vykonaných 700 štúdí a tieto poukazujú na to, že neprišlo k takýmto škodlivým účinkom. Avšak máme štúdiu, ktorá poukazuje na takéto škodlivé účinky a potom máme 700 štúdií, ktoré poukazujú na niečo iné, ale k tomu, čo povedala komisia, e, musím povedať, že naozaj tento problém musíme veľmi podrobne preskúmať, musíme ho príslušným spôsobom rozanalizovať a ja som teda ochotný túto petíciu podporiť. No a tiež e, je tu otázka, čo bolo skôr? E, boli tam skôr domy alebo elektrické vedenie? To by sme mali e, zodpovedať najskôr. Avšak sú tu určité práhy a hodnoty, ktoré boli vydané komisiou a toto musíme veľmi podrobne preskúmať a musíme mať vedecký základ na to, že k takémuto poškodeniu neprišlo. E, takže ja by som bol za to, aby sme túto petíciu uzatvorili. Pani Albiol. Ďakujem pekne. Pri ďalšom bode sa k tomu ešte vyjadrím podrobnejšie, pretože túto záležitosť poznám lepšie, ale tieto témy spolu úzko súvisia, pretože ide o vysokonapäťové vedenie. A Zdá sa, že toto nie sú jediné problémy. Na čo to poukazuje? Poukazuje to na to, že ľudia sú hlboko znepokojení, pokiaľ ide o tieto vedenia vysokého napätia a aj elektromagnetické žiarenie, ktoré tieto spôsobujú. A to poukazuje na to, že ľudia sú naozaj znepokojení. Pani predsednička, Áno, takže ja e, som sa zamýšľala nad tým, či petičný výbor by nemohol požiadať o štúdiu, ktorá by sa venovala takýmto vedeniam vysokého napätia, aký vplyv to má na ľudské zdravie, čo na to hovoria občania, mm, aký dopad to má, pretože momentálne boli predložené viaceré petície v tejto oblasti a podľa mňa by bolo len, len vhodné, keby sme sa toto situáciou v Európe zaoberali ako takého. Nie len na základe určitého projektu, ale aby sme sa pozreli, koľko takýchto vedení je ešte plánovaných a aký to má dopad na ľudské zdravie, čo si o tom myslia občania. Mali by sme sa na to pozrieť. Áno, Určite dnes nerozhodneme. My to predložíme koordinátorom, budeme o tom diskutovať bežným spôsobom. A teraz by som dala slovo Eleonore. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja sa hlásim preto, že chcem požiadať o to, aby sme túto petíciu nechali otvorenú, Mali by sme ju predložiť aj výboru pre životné prostredie, možno, že by tiež k tomu mohli vydať stanovisko, mohli by sa na to pozrieť a čo je pravdepodobne v tomto ohľade dôležité zohľadniť a to aj v súvislosti s tým projektom ide o to, ako sa vedie toto vedenie, pretože problém pre občanov je blízkosť vedenia k centru obce. A viacerí veci poukázali na to, a zastav, teda zastávajú veľmi rôzne stanoviská. Toto nie je prvý prípad napríklad glyfozát, kde vedecky je to 50 na 50 a kým to je tak, nemôžeme politikov žiadať o zavedenie opatrení. Čiže ponajprv sa musíme postarať o to, aby sa dodržiaval princíp prevencie, pretože predovšetkým už prešlo 17 rokov, od toho odporúčania z roku 99, na základe ktorých No, sú vydané stanoviská komisie a preto by sme mali túto tému ďalej skúmať, petíciu nechať otvorenú, mali by sme sa uh, spojiť aj s výborom pre životné prostredie a mali by sme naďalej na tom pracovať, pretože ľudia z tejto oblasti sú naozaj veľmi znepokojení. Chce sa ešte niekto k tomuto vyjadriť? Pán Kosolino? Áno, ja zastávam názor, že túto petíciu by sme mali nechať otvorenú a súhlas, súhlasím s tým, čo povedala kolegyňa. Áno, je pravda, že vedecké názory sú rôzne, sú na to veľmi rôzne a veľmi protichodné vedecké názory, ale žiadateľ, predkladateľ petície chce, aby sme sa zamerali len na určitú čas vedenie, nie na celé vedenie. Čiže ide o vedenie, ktoré je veľmi blízko obývaného centra obce a preto by sme si mali položiť otázku, či by sme tam nevedeli zasiahnuť v tomto regióne e, najmä pri zasiahnuť u správcu siete. A mali by sme sa postarať o to, aby sa postarali o tie správne podmienky. To sú v podstate 3 kilometre, kde je potrebné tento problém riešiť. Toto žiada predkladateľ petície a potom sú tu aj konkrétne otázky, ku ktorým sa komisia už vyjadrila. Aj kolegovia sa k tomu vyjadrili, čiže tie vedecké názory sú protichodné, rôzne, ale predkladateľ petície má konkrétnu e, žiadosť, najmä pokiaľ ide o malú časť tohto vedenia, teda keď sa toto vedenie zariadenie nachádza príliš blízko obývaných častí a na to by sme sa mali zamerať. Čiže naozaj by bolo dobre, keby sa komisia mohla nad tým zamyslieť a obrátiť sa na správcu siete alebo na región alebo na regionálnu správu. Ďakujem. Takže toto neuzatvárame úplne jednohlasne, ale myslím, že nájdeme aj tak nejaký kompromis. A síce necháme petíciu otvorenú. A samozrejme, predkladateľ petície by ešte mal dostať slovo. Ach, mám tu dobrú šéfku. E, takže e, najprv Jarek a potom ešte dostane slovo predkladateľ. Asi som uh, bola príliš nadšená znovu zvolenie, takže ide príliš rýchlo. Dobre. Pani predsednička, moje pôvodné odporúčanie je také, že respektíve teda ja nebudem proti tomu, aby väčšina uh, výboru, ktorá je za zachovanie otvorenej e, petície, nebudem teda mm, proti tomu. No a teraz predkladateľ, áno. Ach, no, už, tá časť, o ktorú ide, časť tohto vedenia, to sa týka asi troch kilometrov. A regionálny energetický plán pre Kalábriu mm, predpokladal určité opatrenia a štúdie sú veľmi odlišné. Vedci e, sa ešte ani zďaleka nezhodli, ale rozhodujúce je, zdravie. Najmä takých zraniteľných ľudí, ako sú malé deti, starí ľudia. Na nich sa zabúda pri tých štúdiách, hoci sú naozaj mimoriadne zraniteľní e, týmito negatívnymi vplyvmi elektromagnetického žiarenia. Ďakujem. Áno, takže chcete, aby sme tú petíciu nechali otvorenú? Áno, s tým súhlasím, takže ostane otvorená a budeme to ďalej skúmať majúc na pamäti, že e, až v januári sme dostali nejaké doplňujúce informácie od predkladateľa petície, e, dal ich sekretariátu a kópia e, týchto nových informácií bola postupená komisii. Väčšinou išlo o technické správy a možno by sme sa opäť mali pozrieť na tieto doplňujúce informácie a mali by sme to zaslať aj výboru pre životné prostredie. Nie, že by sme ich žiadali o stanovisko, ale o informácie, e, ktoré by sme mohli zobrať do úvahy, aby sme našli najlepšie východisko, pretože oni sú samozrejme tiež nezávislí rovnako ako my. Mohli by sme to tiež skúmať s pomocou komisie, mohli by sme to podrobnejšie preskúmať, teda najmä pokiaľ ide o tieto 3 kilometre poprosíme komisiu, aby nám pomohla. A ak sa na tom zhodneme, tak sa k tomu teda môžeme čoskoro vrátiť, si myslím. Takže poďme na to takto. Nevidím, že by boli nejaké výhrady. Výborne. Ďakujem pekne. Ďakujem aj vám, že ste teda pricestovali z takej diaľky. Prajem vám naozaj šťastnú cestu domov do Talianska. Výborne. Ďalšia petícia 1332 z roku 2016. To je vysokonapäťové vedenie v Španielsku, kde väčšinou teda svieti slnko. Máme tu teda predkladateľa, nie pôvodného, ale niekoho, kto ju nahrádza. Je to Anna Palerna. A dávam vám slovo na 5 minút, nech sa páči. Apelamos a esta comisión de peticiones. Vyzývame petičný výbor, aby sa obratil proti tomuto projektu, ktorý tu opíšeme, pretože porušuje viaceré európske smernice, vyplýva to z našich dokumentov. Tu sa e, ničí životné prostredie, zdravie sa ohrozuje a život občanov. Jediný, kto má z toho prospech, je e, realizátor projektu, aj napríklad e, vtáky sú ohrozené vymretím. Teda plánuje sa tu vysokonápeťové vedenie v Laplana Moreja, kde žijú tisíce obyvateľov v historických dedinkách, ktoré sú známe, Kuja, Moreja. A sú tam ešte aj také roztrusené farmy v tomto regióne. Hmm, naozaj prevládu uh, tradičný spôsob života, vidiecký turizmus, tradičné, tradične sa tu pestujú olivy, mandle, um, pozolky a tak ďalej. A to by bolo absolútne zničené, keby sa ten projekt zrealizoval a, mm, pri, a obyvateľe by prišli o mm, svoju svoju e, možnosť obživy, museli by sa odsťahovať. Čiže tento E, toto územie by bolo zásadne poškodené. Nejde o nejaké poskytnutie energie, je to vlastne taká uh, napäťová diálnica, ktorá nie je zmysluplná pre verejnosť, pretože spotreba bolo v roku 2016 menej než polovica toho, s čím sa počítalo. Tá sieť by bola 68 km dlhá od La Plana po Moreja, pričom je tu už línia, ktorá v nedaleko paralelne prebieha popri tým, týchto nových eh, plánovaných vedeniach. Pôvodne to bolo naplánované na 132 kW, posilnilo sa to na 400 kV. Mohli by ste hovoriť trošku pomalšie. Eh, predsednička žiada rečničku, aby čítala pomalšie, aby sa to dalo tlmočiť. Takže pokúste sa hovoriť trošku pomalšie. E, takže tá sieť je 68 km dlhá a spája e, zariadenia bola Plána a Lamoreja. Máme tu už aj ďalšie vedenie, ktoré je nedaleko paralelne od tohto plánovaného vedenia. Pôvodne tu bolo na plánovej 132 kV a následne sa to zvyšilo na 400 kV bez toho, aby sa robili nové štúdie do sa životné prostredie. Tento nový projekt nepredpokladá, že sa existujúce e, vedenie zruší a nezohľadňuje sa škodlivý účinok týchto, tohto vedenia na e, prostredie a ľudí. E, mohlo by to mať škodlivé účinky, pretože sú naozaj veľmi blízko seba tieto dve vedenia. To nové vedenie, teda tých 132 stĺpov, ktoré sú také vysoké ako katedrála v Barcelone a príliš a teda viedlo by to k príliš vysokému hluku. Environmentálna štúdia má 18 rokov a nezaoberá sa e, týmto hlukom, zaťažením hlukom. V rámci projektu nebola zapojená dotknutá verejnosť a teda to je porušenie aj dohovoru z Arhusu. Pre dotknutých sa vlastne udialo iba to, že sa to zverejnilo vo vestníku, Obyvatelia sú e, zásadne proti tomuto projektu, je tam veľká väčšina proti tomu projektu. E, boli pokusy presadiť to a vyhnúť sa e, environmentálnej štúdii a dopady na životné, e, pardon, na zdravie sú e, alarmujúce, sú tam poruchy spánku, psychologické poruchy, ale aj e, choroby ako rakovina, najmä u detí, leukemia. To všetko môže byť následkom a Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny hovorila tiež o tom, že je tu riziko. Článok 182 zmluvy o fungovaní EÚ je týmto porušený a takisto aj odporúčanie odporúčania Rady Európy, pretože podľa najnovších štúdí, výsledkov štúdií by mala byť aspoň 600 metrová vzdialenosť medzi dvomi vedeniami. Inak e, to môže mať veľmi e, škodlivé účinky. Najmä preto, že toto vysokonápeťové vedenie je veľmi e, blízko dedín. Tomu sa treba vyhnúť, pretože inak sú obyvateľia dotknutí elektromagnetickým žiarením, ktoré je o mnoho vyššie než to, čo je dnes povolené. Sú tu rôzne smernice na ochranu životného prostredia, ktoré by týmto boli porušené, aj e, oblasti Natúry 2000, e, oblasti ochrany vtákov, hniezdenie e, niektorých druhov vtákov by tým bolo ohrozené, napríklad orol sivý a ďalšie druhy, ktoré sú týmto dotknuté. Okrem toho štúdia neskúma e, účinky e, na e, oblasť Natura 2000, to vidíme na tomto obrázku. Okrem toho, keby sa ten projekt zrealizoval, tak by bola poškodená aj flóra v tomto regióne. Stovky hektárov chránených e, oblastí by sa týmto e, zničili a zvýšilo by sa aj riziko lesných požiarov, ako sme ho zaznamenali už aj v minulosti. Takže vláda Valencie a ďalšie orgány tiež spochybnili zmysel tohto nového vedenia a spolu s nami majú pochybnosti o tom, aký to bude mať dopad na ľudské zdravie, na cestový ruch a vôbec na atraktívnosť regiónu. Preto chceme, aby ten projekt bol zastavený a tento výbor by teda mal skonštatovať, že ten projekt porušuje viaceré smernice Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Albiol, nech sa páči. Gracias. Ďakujem pekne. Chcela by som sa v prvom rade poďakovať predkladateľom petície, že dnes prišli. Chcem sa poďakovať aj platforme za jej nasadenie. Naozaj veľmi dlho sa zasadzujú za región, životné prostredie a zdravie ľudí. Opäť tu máme projekt, okolo ktorého je množstvo špekulácií v oblasti energetiky, je tam teda súkromná firma a zjavne sa to stavia nad záujmy verejnosti. Predkladatelia petície to sformulovali veľmi jasno je zjavné, že tento projekt vysoko napäťového vedenia porušuje smernice, ktoré chránia životné prostredie, chránia e, habitáty vtákov a ďalšie oblasti, e, kde je potrebné chrániť flóru a faunu. Okrem toho eh, sú tu oblasti, ktoré spadajú do Natúra 2000 alebo do smernice na ochranu vtákov opäť eh, dojde k poškodeniu zdraviu, zdravia obyvateľov. Niektorí obyvateľia by boli podstatne bližšie k tomuto vedeniu, než odporúča Svetová zdravotnícká organizácia. Je to projekt, ktorý bol označený ako projekt vo verejnom záujme, ale to naozaj treba spochybniť, pretože vôbec nejde o to, že tu treba nejaké prenosy energie. Je to jednoducho eh, dopravné vedenie, prenosové vedenie a je otázka, či to ten projekt je naozaj nevyhnutný. Čiže porušujú sa tu naozaj viaceré smernice, predpisy týkajúce sa environmentálnych štúdií. A okrem toho je to projekt, ktorý je v rozpore s Ahojským dohovorom. Ehm, vôbec to tam nebolo zohľadnené, celé to prebehlo veľmi netransparentne, informácie neboli dostupné pre zástupcov jednotlivých obcí v tomto regióne a obyvateľia do toho neboli zapojení vôbec. Naozaj bolo tu len veľmi málo informácií, ktoré sa dostali na verejnosť. Aj e, Charta základných práv EÚ je týmto porušená. Porušený je článok 135, čiže právo na zdravie a článok 37, ochrana životného prostredia. Myslím, že to sú dostatočné argumenty, ktoré hovoria za to, aby petičný výbor naozaj primerane zareagoval. To najmenej, čo sa dá urobiť, je, že petičný výbor sa skontaktuje so španielskými orgánmi, sformuluje list, ktorým sa obráti teda na španskú vládu, aby projekt bol pozastavený. Treba povedať aj to, že máme obavy a mali by sme žiadať o viac informácií o tom, ako budú chránené tieto oblasti, respektíve ako sa ich to dotkne, ako bol vyhodnotený projekt. bolo to celé príliš roztrieštené. No a potom samozrejme treba sa pozrieť aj na to, že už predtým tu bolo takéto e, vedenie vysokého napätia a e, environmentálna štúdia by sa mala zrealizovať aj k tomuto, pretože máme tu len štúdiu z roku 2009. Takže petičný výbor by mal aktívne konať, mal by sa kontaktovať so španielskými orgánmi. Dobre, musím sa teraz obrátiť na komisiu, aby sa k tomu musela vyjadriť. Takže Daniel Fernández Gómez, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem predkladateľom petície za tieto informácie, za všetko to, čo tu v tejto petícii zaznelo. Tieto informácie sú komisii známe. V roku 2012 začalo vyšetrovanie na základe viacerých písomných žiadosti, ktoré sme dostali z Európskeho parlamentu od jednotlivých poslancov. Komisia to celé teraz preskúmala, pretože komisia má dbať o to, aby sa právo EÚ riadne uplatňovalo. A samozrejme sú tu environmentálne dopadové štúdie, ktoré sa spomínali, ktoré treba zrealizovať. Tam sa predpokladá, že takéto projekty, ak e, sú dlhšie než 15 kilometrov, tam je nevyhnutné predložiť aj dopadovú environmentálnu štúdiu. Okrem toho sa skúmalo uplatnenie smernice o habitatoch, pretože, ako tu aj zaznelo, tento projekt by mohol mať veľký dopad na rôzne oblasti ochrany, oblasti, ktoré spadajú do Natura 2000, to smernice o ochrane vtákov, sú tam um, územia vo verejnom záujme, hoci smernica o habitatoch takéto aktivity nevys- nezakazuje výslovne, ale predpokladá, že takýto projekt, ak by mal mať naozaj značné účinky na rôzne územia v rámci Natura 2000, že minimálne tie účinky na tieto miesta treba nevyhnutne preskúmať. Treba urobiť všetko preto, aby tieto územia boli chránené. A potom príslušné orgány to môžu až schváliť, keď sú predložené všetky potrebné dokumenty. Ak teda došlo k riadnemu preskúmaniu e, účinkov a ak nie sú príliš negatívne a to najmä z pohľadu území Natura 2000. Čiže najprv treba splniť celý rad podmienok, čiže že neexistuje alternatívne riešenie, že sú tu dôvody o verejnom záujme. No a že potom sú teda aj kompenzačné opatrenia, ktoré e, e, zabezpečia ochranu tohto územia. Komisia si to teda pozrela a požiadala informácie od španielských orgánov a tieto nás informovali o tom, že bola vyžiadaná environmentálna štúdia, ktorá ešte nie je ukončená. A zohľadní aj účinky tohto projektu na územia, ktoré spadajú pod Natura 2000. Na základe týchto informácií môžeme povedať, že kým nemáme k dispozícii túto dopadovú štúdiu, nemôžeme povedať k tomu nič viac pretože tie povinnosti, ktoré sú upravené v predpisoch EÚ, boli splnené. Preto komisia e, sa rozhodla to skúmanie zatiaľ uzavrieť, kým nebudú predložené ďalšie informácie, ktoré by poukázali na to, že verejné povinnosti neboli dodržané. A teraz tu vyvstali nové tvrdenia, prišli nové dokumenty, ktoré boli preskúmané a mm, komisia čoskoro dá odpoveď a okamžite ju samozrejme postupíme aj petičnému výboru. Ďakujem. A ospravedlňujem sa, že som vám nedala hneď na úvod slovo. No ale lepšie neskoro než nikdy. Takže ďakujem za vaše vystúpenie a teraz sa vrátim k zoznamu rečníkov. Pán Marcelesi. Ďakujem, pani predsednička. plne podporujem túto petíciu mm, z podobných dôvodov ako aj kolegyňa. Opäť máme dočinia s prípadom, ktorom veľké projekty porušujú viaceré smernice, Natúru 2000, e, smernice na ochranu životného prostredia a podľa nás e, to je vlastne aj e, akýmsi porušením ducha toho, tejto smernice, pretože e, to proste bude vystavené elektromagnetickému poľu. Momentálne máme v Európe naozaj de- deficit demokracie a opäť vidíme prípad, v ktorom obyvateľia sú, tak povediac, len na okraji. Pozorovatelia nemajú možnosť sa do toho zapojiť, tak ako to predpokladá napríklad Ahojský dohovor. No a ešte chcem uvieť jednu vec, ktorá je dôležitá pretože viacerí pri veľkých projektoch e, majú skôr takú tendenciu nehodnotiť celý projekt z pohľadu environmentálnej politiky, ale skôr to tak fragmentujú a robia také um, čiastkové hodnotenia dopadu na životného prostredia a potom tu z toho vzniká taký nesúrodý celok. A musíme postupovať inak. Potrebujeme strategickú dopadovú štúdiu na celý ten projekt, pretože to nie je malý projekt. Je to veľký projekt. Takže toto je požiadavka, ktorú by sme mali predložiť Španielom. No a potom vláda vo Valencii je proti tomuto projektu, čo je podľa mňa dôležité skonštatovať pri preberaní tejto témy. Ďakujem pekne ďakujem. Pán Terika Brás. Eh, Veľmi stručne, pani predsednička. Ja plne súhlasím s tým, čo povedali predrečníci. Pre tých, čo nevedia, by som však krát doplnil následovné. Otázka elektrických vedení v Španielsku to je naozaj eh, taký jeden veľký horor. Je to naozaj hrozné, čo všetko tam tie firmy so súhlasom príslušných orgánov vyviedli, tak povediať. Sú tu rôzne argumenty proti tomuto projektu. Teda ide o prepravu elektrické energie. V prvom rade robí to súkromná firma Čiže je potrebné objasniť, či ten projekt vôbec je vo veľnom záujme. Teda je legitimné, že takéto veci sa dejú v súkromnej sfére, ale môžu naozaj 86 kilometrov vystavať so stovkami veží. No a tú škodu potom bude znášať e, miestne obyvateľstvo, lebo alternatívy sa zdražia. Tá firma je ochotná ísť cestou alternatív, alebo ich zaujíma iba zisk. Orgány Valencie majú určité podozrenie. Komisia už v roku 2012 e, začala svoje aktivity ten projekt potom bol pozastavený s tým, že existujúce vedenie končí, že sa zdemoluje, teraz ho ale naopak reaktivovali, teda ten projekt znova oživili a už sa nehovorí o strhnutí starého vedenia. Celý ten projekt je potrebné zastaviť a petícia musí ostať samozrejme otvorená, kým toto nedosiahneme. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz Rosa. Ďakujem pekne. Na úvod by som rada povedala následovné. Ja si myslím, že téma tohto typu neobsahuje nejaký manevrovací priestor mm, na nejaké slobodné rozhodovanie. Áno, môžeme byť skôr za alebo skôr proti, ale ten manevrovací priestor naozaj neexistuje. Čiže komisia sa musí skontaktovať s príslušnými orgánmi a musí preskúmať, či sa dodržiavajú príslušné smernice. Smernica Habitat, potom posúdenie vplyvov, environmentálna štúdia a ak sa všetko dodržiava, tak potom povolenie áno. Keď e, sú tam nejaké problémy, tak povolenie nebude udelené. Ja ten projekt nepoznám tak dobre ako kolegovia, ale mám pocit, že už sa to ťahalo od roku 2006. Malo ísť o odľahčenie e, infraštruktúry pre transport obnoviteľných zdrojov energie z Castillon, z, tohto, z tejto provincie na severe. Línia 1, ktorá bola využívaná veľmi intenzívne, ale už zastarná, tak tá e, sa mala postupne e, rozobrať. Tento projekt podľa mňa má určitý zmysel, ale je potreba sa držali všetky príslušné predpisy. Komisia povedala, že je v kontakte s španielskou vládou, že dochádza k výmene informácií. To je teda súčasná odpoveď komisie. Musíme vyčkať, kým komisia bude mať konečnú odpoveď a potom uvidíme, či ten projekt zastaviť alebo nie. Naozaj chcem, aby všetko išlo legálnou cestou, čiže environmentálne dopady, smernica o habitát, Tie obsahujú prísne predpisy a ak sa tieto nedržiavajú, tak povolenie nemôže byť udelané. Takže petícia musí ostať otvorená a musíme vyčkať, čo sa udeje, čo vyvstane z tej výmeny informácií a z tej komunikácie medzi komisiou a španielskými orgánmi v Valencii a teda aj v celom regióne. Ďakujem. Teraz Beatrice. Ďakujem pekne, pani predsednička. Naozaj stručne pretože kolegovia už povedali všetko. Situáciu opísali naozaj veľmi dobre a kompletne. Ja by som snad doplnila jednu vec. Áno, petícia musí ostať otvorená, pretože komisia povedala, že ešte nemá konečnú odpoveď, že na ňu musíme počkať. Ale chcem povedať komisii jednu vec. Ja som poslanky Európskeho parlamentu, Komisia e, chráni zmluvy a musí dávať pozor na to, aby sa legislatíva dodržiavala, ale e, Samozrejme tu takáto záruka zo strany komisie, e, že táto dohliadne na to, aby sa držali všetky predpisy, ale to nie je jediná úloha komisie. Komisia má úloh veľa. Toto má obrovské dopady na životné prostredie, na hospodárstvo, na zdravie. Či naozaj princíp prevencie je na mieste, ak je tu odôvodnená obava, ak je tu nejaké podozrenie, ak e, kolegovia majú pocit, že sa nedržali predpisy alebo že sa omeškala e, štúdia environmentálna, tak ten princíp e, tej prevencie, tej obozretnosti je istotne na mieste pretože nejde iba o ochranu životného prostredia, áno, to je priorita tučovania environmentálnych predpisov, ale okrem toho výstava aj otázka, prečo tento projekt vôbec existuje, či má zmysel, e, či to bude prínosné pre verejnosť a tak ďalej a je potom držiavať určité podmienky, aby to celé bolo v verejnom záujme. A držiavanie legislatívy to je samozrejme alfa a omega, ale ak to nemá ani e, význam pre verejnosť, tak by ten projekt naozaj mal byť e, zastavený. Takže otvorená petícia naďalej a preskúmanie situácie naozaj veľmi obozretné. Lebo toto nie je jediná vec, jediný prípad. Áno, logistika, e, transport energie, to je všetko dôležité, ale treba mať stále na zreteľ udržiavanie právnych predpisov. A pokiaľ ide o občanov, musíme zajsť ešte ďalej, posúdiť prínosnosť, to sú samozrejme legitimné záujmy firiem, aj tie potrebné chrániť. Potom sú tu občianské záujmy um, a verejný a súkromný záujem je potrebné rozlišovať. Ďakujem pekne. Ďakujeme teraz Soledad. Presidenta. Bueno, la verdad que... Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím, že tu už odznelo takmer všetko a myslím, že sme si všetci zajedno. V prípade tej poslednej petície išlo o problém v Taliansku, teraz sme v Španielsku. A všetci iste poznáme z vlastného okolia podobné prípady a je potrebné hájiť, brániť záujem občanov. Nikto nechce vysoké napätie pred svojim domom. Ide o ľudí, ktorým sa hovorí, že sa takéto vedenia stávajú eh, vo verejnom záujme a nie sú známe žiadne alternatívy. A oni to skrátka musia akceptovať. Štúdie jedna za druhou nehovoria jasným jazykom, respektíve tvrdia, že žiadne riziká pre zdravie neexistujú. Ale nie sú tu žiadne dôkazy. E, nie je to podložené, ale to neznamená, že tie problémy sú vylúčené, že nemôžu existovať. Štúdie, tie sú vždy otázkou výkladu, otázkou interpretácie, ale z dostupných podkladov nie je zjavné, či dochádza k ohrozeniu zdravia alebo nie. To samozrejme ľudí neuspokojuje, hlavne pokiaľ existujú alternatívy. Čiže je potrebné zohľadniť to, že ak ľudia nesúhlasia s nejakým projektom, že takéto vedenia, je to teda často aj preto, lebo tieto vedenia vplyvajú nielen na zdravie, ale aj na životné prostredie. A to veľmi výrazným spôsobom. Ja osobne som toho názoru, že tie štúdie naozaj sú podrobené rôznym interpretáciám, sú otvorené rôznym interpretáciám. A v tejto súvislosti chcem spýtať komisie nasledujúcu vec. To posúdenie vplyvov environmentálne, ktoré prebehlo, zohľadňuje právne predpisy alebo nie? Jedno jediné environmentálne posúdenie, veď to zrejme je porušenie príslušných predpisov, či nie pri takomto veľkom projekte. Ďalšia vec. Reklama. Je to bežné, že takéto niečo, takýto obrovský projekt sa realizuje tak rýchlo, bez účasti, teda ľudia si to nestihli ani poriadne všimnúť. Teda či všetky postupy boli dodržané, a či ľudia boli náležite zapojení, či mali prístup, či bolo nejaké verejné pripomienkovanie dostupných podkladov. To sú dôležité otázky, na ktoré potrebujeme odpovede zo strany komisie. Takže otázka, pardon, petícia musí zostať otvorená, kým nebudeme mať vyčerpávajúce odpovede. Regionálna vláda Valencie požiadala o alternatívne štúdie. Teda, či by bolo možné mm, využiť podzemné vedenia. To sú alternatívy, ktoré sa zatiaľ nezvažovali, neboli brané do úvahy. A naozaj komisia musí dbať o to, aby boli dodržané všetky právne predpisy. A ak náhodou legislatíva nie je jednoznačná a ak je otvorená rôznym výkladom a občania musia skrátka akceptovať takéto vysoko nápeťové vedenia, tak je potrebné sa zamyslieť nad alternatívami, ale tie kritériá často nie sú jasné. Čiže ak súčasné právne predpisy sú otvorené rôznym výkladom, tak je potrebné ich samozrejme prepracovať. Občania musia mať možnosť, ak sú alternatívy, tieto musia byť aj využité, napríklad podzemné vedenie káblov musí za každým prevládnuť záujem občanov nad všetkým ostatným. Ďakujem. Ďakujeme, Soledad. A teraz predkladateľka dostáva znova slovo na dve minúty. Nech sa páči. Dobrý deň. Ďakujem pekne za slovo. Dovolte mi, aby som stručne vystúpila ja a reagovala na to, čo povedali poslanci a poslankyne. Teda, že tento projekt má nahradiť nejaký predchádzajúci pôvodný plán ktorý bol schválený španielskou vládou. E, teda e, v tom pôvodnom pláne sa nepredpokladá demontáž existujúceho vedenia. Environmentálne štúdia to vychádza z toho, že budú dve vedenia, jedno vedľa druhého. To je jedna vec. Druhá vec. Komisia by sa mala pozrieť na e, posúdenie vplyvov, vyhodnotiť, či sa smernice dodržiavajú alebo nie ale komisia by mala najmä požiadať o to, aby ten projekt bol pozastávaný, lebo keď sa teraz schváli a bude už teda v určitej pokročilejšej fáze, tak sa to celé zrealizuje, tie stožiare a tak ďalej a nás tá škoda už vznikne. Čiže naozaj by komisia mala vyvíjať tlak na to, aby ten projekt bol na teraz pozastavený nás nezapojili, alternatívy nám nepredstavili. Napríklad zmena mm, tej polohy alebo využitie podzemných káblov. Áno, dopyt po energii, e, ten sa tiež zmenil v roku 2016 iba polovica predpokladané energie sa naozaj spotrebovala, čiže táto potreba, alebo ten dopyt vôbec nie je daný. A tá petícia, o ktorej sa bolo predtým, elektromagnetické žiarenie poškodzuje zdravie. Je to podložené. teda tá kauzalita nie je daná úplne na 100%, ale napríklad to poškodenie elektromagnetickým žiarením buniek, to je preukázané, môže to viesť k vzniku rakoviny. Takže ďakujeme, že sa takto rýchlo zaobráte našou petíciou. Ďakujem pekne. Dobre, to by sme mali prebrané. E, riešime to ako naliehavé, vzhľadom na žiadosť zelených, ktorá prišla nedávno. E, preto nemáme k dispozícii úplnú dokumentáciu od komisie. Takže to je jeden z príkladov, kde by sme mali byť naozaj trošku obozretní, kedy využívať, respektíve nevyužívať ten naliehavý postup. Samozrejme je lepšie byť informovaný kompletne. Čiže keď zohľadníme toto, myslím, že by bolo dobré obratiť sa znova na komisiu. My sme im neumožnili pracovať, je to naša chyba. Nenechali, nenechali sme im priestor vyriešiť to krok po kroku, chceli sme to urýchliť a reagovali sme týmto na požiadavku zelených. Takže možno by sme mohli komisiu požiadať o aktualizované informácie po tom, čo tu odznelo v tejto sále. A teda, že tento bod by sme dali e, znova na program onedlho. My zatiaľ pošleme španielskej vláde výbor Pety e, list kde požiadame o ďalšie informácie a tiež budeme kontaktovať e, regionálnu vládu Valencie a ich požiadame o aktuálne informácie. A petícia samozrejme musí zostať otvorená. Ale všetci by sme naozaj mali zohľadniť, že nie je vždy dobré veci urýchliť, unahliť a žiadať o naliehavý postup, lebo potom komisia nemá priestor, nemôže nám poskytnúť korektné informácie. Dúfam, že každý je spokojný s navrhovaným postupom. Vy ste autorka petície. Bežne slovo nedávame, ale nech sa páči. Naozaj stručne. Ďakujem za slovo. My by sme chceli, mať možnosť znova prísť do výboru, keď komisia bude mať situáciu znova e, rozpracovanú, prebranú, tak by sme chceli znova prísť. Áno, áno, to je samozrejme, že keď sa tým budeme zaoberať, za každým pozývame autorov petície, takže pozmeme vás znova. A dúfam, že to nepotrvá pridlho. Budeme sa všetkých síl snažiť to vybaviť. Takže prosím. Berte to ako ubezpečenie z vašej strany a šťastnú cestu domov. Dobre, kolegyne, kolegovia, to je na dnes všetko. Stretneme sa znova zajtra ráno o 9. A nezabudnite si prosím priniesť hlasovacie karty. Ďakujem pekne, prajem pekný večer. Now, coordinators have to stay, don't go away. Ale pozor, koordinátori, neodchádzajte, neodchádzajte, lebo hneď pokračujeme.